keď by to vlastne e, ako zelené svetlo tam e, fungovalo, ale teraz musíme v podstate zistiť, že to funguje. Vľavo je áno, v stred je zdržal sa hlasovania, vpravo je nie. Takže prosím vás pekne, teraz si to otestujeme. Každý si skúsi, že či funguje v podstate jeho hlasovacie zariadenie. Je to len test. Funguje vaše hlasovacie zariadenie? Nie. pani Satu eh, z Helsing. Ja som to pochopila tak, že musíme mať dvoch kandidátov a ja som to pochopila tak, že áno by znamenalo jeden, jedna z týchto kandidátov a nie eh, by znamenalo nie pre tú druhú. A mali by sme si objasniť, že čo je vlastne čo, koho, čo znamená plus pre koho a pretože ja som kontakt kontaktnou osobou, pokiaľ ide o Európsku chemickú agentúru. Chcela by som vyjadriť e, také prianie, pokiaľ ide o komunikáciu, nech teda to bude kdokoľvek, koho dnes zvolia do Európskeho parlamentu ako zástupcu e, do správnej rady v ECHA, bolo by skutočne dobre, aby táto osoba bola každopádne ďaleko aktivnejšia, informovala výbora e, cez kontaktnú osobu alebo iným spôsobom, pretože potom bohužiaľ prosím, to tak nebolo, pokiaľ išlo o tých zástupcov, ktorých sme doteraz mali, ktorí sedeli v správnej rade. Takže vy hovoríte za Kristínu Ruden. Pani Laberus bola navrhnutá liberálmi. Chce niekto za ňu hovoriť? Ja myslím, že by som nechcel v podstate za niekoho um, hovoriť, ale myslím si, že ani pani sa to nerobilo. Nech kdokoľvek bude vymenovaný, by mal každopádne s výborom komunikovať ďaleko viac ako predchodcovia. Takže pochopil som teraz toto posolstvo, toto, tento odkaz a budeme hlasovať. Takže ten, kto dostane väčšinu hlasov, bude náš zástupca. Kristina Ruden začína. A kto bude hlasovať pre Kristínu Ruden, budú tlačiť červené svetlo. Za normálne okolnosti je to tá práva strana. A kto bude hlasovať za Annu Laperus bude zma- mačkať lavý eh, gombík. So we have one vote. The... Takže jedno hlasovanie. Tí, ktorí budú hlasovať za Kristínu Ruden, budú hlasovať na pravej strane. Za normálny okolnosti je to červené svetlo, ktorí hlasujú za Annu Laperus, budú hlasovať s mačnutím zeleného svetla. To je váš ľavý gombík. Toto viem, že je pred Vianocami, je to mimoriadne komplikované, takže ľavá strana za Laperus a e, pravá strana za Ruden R, right a za Ruden a L, left za Laperus. Takže to nebude zelená alebo červené svetlo, bude to ľavé svetlielko alebo práve. Takže by som vás chcel poprosiť, aby ste takto hlasovali. François. E, pán predseda, je tu trocha chaos, pretože dve kandidátky sú e, v abecednom poradí na tom hlasovacom zozname. E, chcem povedať, že pri hlasovaní to bude opačne, pretože vždy sa hlasuje pre kandid za kandidátov v abecednom poradí. Najprv by sme mali hlasovať teda o Rudenovej podľa vášho poriadku. Je to trocha metúce. Nie, jedno hlasovanie, prosím. R je za Rudenovú, čiže right, pravá strana a L, ľavá strana je za la, pani Laperus. To sú tí, ktorí uh, budú hlasovať z, za... Takže pa, pardon, left to je akože ľavá strana? Left Ça va être des confusions terribles, hein? Viete, toto je hrozný chaos. Everybody voted, madame uh, Kostet. Alors des confusions. Viete, to je hrozný zmetok. Just one vote, I don't know why. Ah, I don't know why. Madame Laperouse, 35 votes. Takže pani Laperouse 35 hlasov a Kristina Ruden 23 hlasov a jeden sa zdržal hlasovania. Takže pani Laperus nás bude zastupovať e, v správnej rade ECHA a žiadame ju, aby komunikovala podľa možnosti, čo najviac s výborom pre životné prostredie. Takže vám ďakujem, bolo to veľmi ľahké hlasovanie. Ozývajú sa tam hlasy, že to bolo veľmi zvláštne a čudné. Dostávame sa k ďalšiemu bodu. Ide o bod číslo 20, energetická účinnosť. Spravodajcom pre toto stanovisko je pán Peter Líze. Dobre, začneme hlasovať, hovorí pán predseda. Pán poslanec Líze, nech sa... Ganz kurz. Ganz kurz, Herr Vorsitzender. Celkom stručne, pán predseda, chcel by som sa poďakovať mojim všetkým kolegyňam a kolegom a sekretariátu a spolupracovníkom, ktorí v tomto pomáhali. Je to skutočne veľmi e, dôležité stanovisko, pretože e, je, je, sa spája s budúcou stratégiou, pokiaľ ide o zmeny klímy. A samozrejme, že sme dostali veľkú podporu, i keď to bolo ťažké, ale jednu prozbu mám. Jeden kompromis po mnohých diskusiách, pokiaľ ide o článok 19 a 34 ako úvodné ustanovenie. Ide tam vlastne o, o obchodovanie s emisiami a naozaj by som vás chcel poprosiť, aby ste tomu venovali pozornosť, pretože tento kompromis bol veľmi citlivo dosiahnutý a skutočne by bolo zle, keby sme znovu hlasovali o 354, pretože to by v podstate naozaj poškodilo tie podniky, ktoré splňajú patričnú látku, to znamenajú tie podniky, ktoré naozaj majú najlepšiu výkonnosť. Bolo by dobre, keby mohol toto vypadnúť respektíve by som chcel eh, požiadať kolegov, eh, že aby hlasovali proti 354, pretože to zásne nezodpovedá eh, celkovému kompromisnému návrhu, ktorý sme dosiahli. V poriadku, takže tým pádom je to objasnené. My sme boli presvedčení, že o tomto sa bude stredovať, hlasovať extra. Vypočuli sme si, že čo k tomuto chce povedať spravodajca. Takže budeme extra a hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. Peter, ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme aj za tento komentár, ktorý objasňuje veci. A teraz prikročíme k hlasovaniu. A pozmenujúci návrh 18, si kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý. Konsolidovaný pozmenujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal pri hlasovania, prijatý. Konsolidovaný pozmenujúci návrh 2. Kto je za, proti, držal sa hlasovania, prijatý. Konsolidovaný pozmeňovací návrh 4. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 5. Za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 6. Za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý 7 za, Áno, spolu s tým ústnym pozmeňovacím návrhom sedmička. Kto je za? Prosím. Musíme najprv samostatne hlasovať o tom ústnom pozmeňujúcom návrhu, pretože nie je súčasťou kompromisu. Je spravodajca proti tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Áno. Ja som toho názoru, že je to vlastne proti tomu kompromisu, ktorý sme dosiahli, takže ja som proti tomu. Takže bude sa teda hlasovať potom o konsolidovanom pozmenujúcom návrhu e, textu. A teraz, pokiaľ ide o tento ústny návrh, kto je za, proti, prijatý. Konsolidovaný e, návrh, pozmenujúci návrh 3, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý. Potom ďalej budeme pokračovať 47. Sabine Wilds, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 58. bola stiahnutá, 50, 57. Kto je za? Proti? 59. Zamietnutá. 61. Kto je za? Proti? Zdržala sa hlasovania prijatá. 63. Za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. 64. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnutý. 65, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. 67, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. 66 za? Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnutý. 68 za? Proti? zdržal sa hlasovania prijatý. 69 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 70 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Dobre, takže e, tú 70 si skontrolujeme. Všetci hlasovali, končíme hlasovanie. Takže je 70 prijatá. Potom budeme pokračovať. A musíme naozaj ísť veľmi, veľmi dozadu. Ďalej. Ide o článok 3, 9 a Pozmeňujúci návrh 5. Je to článok 3a nový. A teraz budeme pokračovať s článkom 5, odsek 1, pozmenujúci návrh 135 e, od Richarda Zebera. Kto je za? Len chvíľočku, prosím, počkajte. 135. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. 136 za. Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnutý. 134 za. Ak chcete, dobre, skontrolujeme si to. Takže ešte raz 136 Teodoros Kilakakis chce eh, skontrolovať, že či skutočne eh, bol odsúhlasený tento pozmeňovací návrh väčšinou. Takže si to skontrolujeme. Končíme hlasovanie. Skoro, ale nestačilo to. Bolo to skoro dobre. Takže 134 teraz, pana Jotov, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. 133. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Prijatý. 132. Za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Prijatý. 137 za. Proti? Zdržal sa hlasovania? Prijatý. Potom, pokiaľ ide o článok 6, ešte tam máme 162 od Vládka Todorova Panajotova. Je o článok 6, odsek 5. Kto je za, proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. Je tento návrh? 183. Je niekto za 100 proti, Sirpa Pietikainen. 184 za, proti, zdržal sa hlasovanie zamietnutý. 185 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 187 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 189 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. Desiatka za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 190 za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 191 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. 192 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 193 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 195 95 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 196 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 199 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 198 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 205 spolu s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 212. 212, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. 213, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnutý. 214, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnutý. 215 za proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 216 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. teraz sa bude článok 11 odsek 1. Eh, a je to pozmeňujúci návrh 295, Richard Zeber a 296, 298. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. 299. Kto je za? Proti? zdržal sa hlasovania, zamietnutý 300 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý 301 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý 302 za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý 303 za, proti, zdržal sa hlasovania, za, prijatý Jedenáctka, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 304, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 305 za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 306 za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 307 za, o, proti, Zdržal sa hlasovania prijatý. 309 za. Proti. Zdržal sa hlasovania prijatý. 12 za. Proti. Zdržal sa hlasovania prijatý. 311. Kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania prijatý. 312 za proti, zdržal sa hlasovanie, takisto prijatý. 313, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. 13, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 314 za, proti, zdržal sa hlasovania, skontrolujeme si to. Všetci hlasovali. Skon... Takže bolo to prijaté. 315. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Prijatý. 316 za. Proti? Zdržal sa hlasovania. Zamietnutý. 317 za. Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. 318 za proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 319 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 320 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 321 za, proti, zdržal sa hlasovania, áno, prijatý. 14 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. odpadá, ak je prijatý za 138, takže 325 vypadáva, potom je to 323, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. 324 za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. Takže skontrolujeme si to. A končíme tým pádom hlasovanie. Jeden liberálny hlas nestačí na to, aby zmenil väčšinu. OK. Takže 333, kto je za? A identicky 334, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. A teraz prichádza tá spomínaná 354. Takže budeme hlasovať. Kto je prosím za 354? Kto je proti? To si naozaj musíme skontrolovať. Končíme hlasovanie. 30 za, 28 proti a jeden sa zdržal hlasovania, čiže je to prijaté. Teraz sa dostávame k prílohám. 360 za, proti. Teraz som naozaj nedával pozor. Musíme si skontrolovať, ako to vyzerá s tou 360. Um, otváram hlasovanie a končím ho. Takže je to zamietnutý návrh. 361 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 362 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 363 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Takže od 364 po 366, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý. 368, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 369, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý, 370 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý, 371, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý, 372 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý, 373 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý 374 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý 376 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý 377 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý 378 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 379 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 380 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 381 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 382 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 383 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 384 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 385 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 387 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. 388 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. 389 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. 390 za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. Takže 390 si skontrolujeme. Končíme hlasovanie. Je tento návrh zamietnutý. 391. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. 392, 3 a 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Zamietnutý. 395 za, proti, Zdržal sa hlasovania zamietnutý. 396 za. Proti. Zdržal sa hlasovania prijatý. 398 za. Proti. Zdržal sa hlasovania zamietnutý. 399 za. Proti. Zdržal sa hlasovania prijatý. 400 za. Proti zdržal sa hlasovania prijatý. 401 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 402 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 404 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 405 za. Prepačte, pán predseda ten bol stiahnutý. Ale teraz nehlasujeme o 404, ale o 405. Kto je za 405? Proti? Skontrolujeme si to. 405. Skončíme hlasovanie takže je zamietnutý. 406, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 407 za, proti, zdržal sa hlasovania. Skontrolujeme si 407. 407. A končíme hlasovanie. Zamietnutý 408. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Zamietnutý 409 za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Prijatý 410 za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Prijatý 411 za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Zamietnutý 19 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 20 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 21 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 22 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 23 za, proti,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 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. 33 za, proti, zdržali sa, prijaté. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 36 za, pardon, 35 Janoš Ader za, proti, zdržali sa, zamietnuté 36 za, proti, zdržali sa, schválené 37 za, proti, zdržali sa, prijaté 37 si overíme elektronicky. Beendet. Ukončujem elektronické hlasovanie. Takže to bolo jednoznačne zamietnuté. Ospravedlňujem sa 38 za, proti, zdržali sa prijaté 39 za, proti, zdržali sa prijaté 40 za, proti, zdržali sa prijaté. 41 za, proti, zdržali sa prijaté. 43 za, pardon, 42 hovorí pán predseda. Kryton Arzenis za, proti, zdržali sa prijaté. 43 za, proti, zdržali sa prijaté. 44 za, proti, zdržali sa prijaté, 1 za, proti, zdržali sa prijaté, 45 za, proti, zdržali sa prijaté a na záver 46 za, proti, zdržali sa tiež prijaté. Tým sa dostávame k elektronickému hlasovaniu o záverečnej podobe dokumentu. Otváram elektronické hlasovanie. Ukončujem elektronické hlasovanie. 52 kolegov hlasovalo za, traja proti, 6 zdržali. Blahoprajeme Petrovi Lízemu za schválený dokument. Sme radi, že sa ukončila táto podstatná kus práce. Ďakujem pekne sekretariátu za, za prípravu celé tejto správy a pomoc pri jej príprave. Je to skutočne objemná správa. a zároveň to bude tvoriť aj podstatnú časť eh, platformy pre dánske predsedníctvo počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov. Ja, wir machen weiter. Budeme pokračovať ďalej. Budeme pokračovať eh, ďalšou správou a to je potrava určená pre deti a malé deti a zároveň potraviny určené pre špeciálne lekárske účely. Je to pod číslo 21 v rámci programu. Haló, Peta. Peta Líze. Pán predseda volá pána poslanca Lízeho.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 So. Pevne verím, hovorí pán predseda, že diskusia o energetickej efektívnosti môže pokračovať aj za dverami tejto miestnosti. Ste pripravení pre ďalší bod programu, pre diskusiu v ďalšom bode programu aj dokonca Richard Zeb a Theodoros už teraz dobre vedia, čo sa nám podarilo dosiahnuť, ale sú tu aj ďalšie body programu. V tom prípade by som chcel požiadať eh, nášho spravodajcu Frederika Rízeho, aby nám poskytol základný postoj, základnú informáciu ohľadom témy potraviny pre deti, nemluvňatá a potraviny určené pre špeciálne lekárske účely. No, pán predseda, pustím sa do toho, ale eh, je tu veľký ruch, sama seba nepočujem. Ehm, toto je deň tohto nariadenia, pretože nie len prvýkrát sa o ňom diskutuje tu, ale e, ďalšie, v ďalších výboroch sa o tom bude diskutovať. Myslím si, že dnes popoludní sa o tom bude hovoriť v ITRE a potom naša kolegyňa Ivanová to predloží vo výbore IMKO. Dúfam, že nebudem hovoriť príliš dlho. Pred 30 rokmi, v roku 1977, Európska komisia načrtla hlavné potravinové tendencie. E, objavili sa prvé potraviny pre dietný režim a išlo o to, aby e, sa nejak upravila legislatíva, týchto, ktorá sa vzťahuje na tieto potraviny. A teraz máme sedem legislatívnych textov, ktoré riadia túto tému. Prvý bol prijatý komitológiou, čiže teraz táto smernica už nie je najmodernejšia je tu smernica, ktorá sa týka zvláštnych potravín, ďalej um, náredne, ktoré sa týka intolerancie lepku, ďalej smernica o špecifických potravinových potrebách, ďalej uh, strava pre kojencov a dojčatá, ďalej potraviny, ktoré sú určené na vývoz, ďalej pokračovacie produkty pre um, dojčatá a tak ďalej. Teraz E, po 30 rokoch komisia chce trocha veci zmodernizovať a vidíme, že ten dokument, ten, tá dopadová štúdia má 66 strán. Nie je to však úplne uspokojivé. Poukazuje na dve dva aspekty. Najprv fragmentarizácia vnútorného trhu a to je vlastne zjemnené pomenovanie toho, že niektoré podniky robia legislatívny shopping a uh, dávajú prednosť legislatíve, ktorá existuje a riadi dietetické potraviny, ktorá bola prijatá nedávno, napríklad nárenie z roku 2006, ďalej legislatíva o vitamínoch a mineráloch a smernica z roku 2002. Ďalšia vec, na ktorú komisia poukazuje v svojej správe, je nedostatočný záujem spotrebiteľov e, vlastne prečo musia, alebo aký záujem majú na tom, aby spotrebitelia kupovali tieto produkty, napríklad šport alebo ich špecifické potreby, čo vlastne ospravedlňuje tento nákup a prečo e, vlastne nakupujú tieto dietetické potraviny. Niektoré sú úplne jednoduché potraviny len posilnené nejakými vitamínmi alebo minerálmi, ale ináč sa vyrovnajú obyčajným potravinám. Čiže tento koncept dietetickej potraviny už ako si nie je opodstatnený a preto komisia navrhuje, aby to bolo zrušené. Myslím si, že toto je dobrá snaha a keďže nám ide o lepšiu legislatívu, o, začlenuje sa to do opatrení, ktoré už boli prijaté. Napríklad nariadenie, o ktorom sme dosť, na ktorom sme dosť pracovali, e, naredenie o informácii pre spotrebiteľa alebo e, naredenie o etiketách, o nálepkách. A ďalšie nariadenie, ktoré e, bude vlastne kodifikovať 212 zmienok o týchto dopadoch potravín na zdravie. Čiže komisia chce vyjasniť veci. Um, a dietetické pot- potraviny budú spadať do nariadenia z roku 2006. Možno to je drastické zjednodušenie, k tomu sa ešte vrátim, ale zároveň je tu o, legislatívny rámec pre tri pre tri typy potravín, e, čiže potraviny pre dojčatá, tuhé potraviny, tekuté potraviny a potom potraviny pre pacientov. Čiže tieto tri typy budú spadať pre, pod túto smernicu. Pôjde tu o etikety e, na týchto potravinách. Čiže čo sa týka tých zmienok alebo tých charakteristík, v pozmeňovacích návrhoch 46 a 23 sa objavila chyba a tu ide len o potraviny pre dojčata alebo pre prípravky, potravinové prípravky pre dojčata. My sme s teňovými spravodajcami pracovali na tomto dokumente a stretla som sa s, s pánom Šliterom, s pánom e, s páni Giotou a ďalšími kolegami z jednotlivých politických strán. My sme mali naozaj veľmi plodnú výmenu názorov a snažila som sa začleniť niektoré ich názory do tohto textu. Sme tu teraz v výbore pre mm, bezpečnosť zdravia a životné prostredie a je dôležité, aby sme tu mali rôzne názory a posilnili úpravy a ustanovenia, ktoré sa týkajú najzraniteľnejších častí nášho obyvateľstva. Treba jasne povedať, že táto legislatíva chce rešpektovať e, princíp e, opatrnosti alebo prevencie. Potom treba rozšlišovať prítomnosť, náhodnú prítomnosť pesticídov v týchto potravinách to sú napríklad povolené zvyšky a potom ďalej eh, mienená eh, prítomnosť týchto látok, čiže treba rešpektovať nielen ducha, ale aj znenie legislatívy, ktoré, ktorú máme. A v mojom prípade to bolo tak. Občania by boli veľmi prekvapení, keby e, zistili, že vlastne európska legislatíva povoluje prítomnosť pesticídov v niektorých produktov pre dojčata. Hovorím aj o iných látkach. Takže aj iné rodiny e, toxických látok môžu byť e, vzaté do úvahy, je však dôležité ich vylúčiť. Po tretie, toto je jasný dôkaz, o ktorom sme hovorili. My sme práve uzatvorili tú legislatívu o ovocných šťavách. Je dôležité, aby pravidla boli rovnaké pre dovážané aj vyvážané výrobky. To je jasné, ale niektor, niekedy treba jasné veci pripomenúť. Po štvrté, a toto spôsobuje obavy nielen liberálnej skupine, e, najdynamickejšie podniky sú práve malé a stredné podniky a všetkých zástupcov, s ktorými som sa stretla, e, teda všetky, všetci zástupcovia sú spokojní s tým návrhom, Čiže preniesť tieto produkty do legislatívy Health Claims. My sme si chceli vypočuť ich názory a nejde iba o bezpečnosť z hľadiska potravín a zdravia, ale aj e, o náklady, pretože tí, ktorí, s ktorými som sa stretla, e, lebo ty hovoria o nákladoch medzi 500 tisíc eur až 1 milión a to je pre malý alebo stredný podnik veľmi veľká suma. Takže všetky tieto úvahy ma viedli k tomu, aby som navrhla tri základné zmeny v rozsahu pôsobnosti. Podľa mňa by sme si mali zachovať špecifické ustanovenia ohľadom hypokalorického režimu alebo diety. Toto je naozaj veľmi inova- sektor, ktorý je plný inovácií. Potom by sme sem mali zaradiť produkty s veľmi nízkym obsahom kalórií a malo by to spadať do definície, ktoré e, sa používajú na lekárske účely, pretože sú tu obyvateľia, ktorí kupujú iba takéto produkty, čiže produkty, ktoré majú 400 až 800 kalórií, pretože eh, táto časť obyvateľstva je zraniteľná, keď eh, nakupuje iba takéto produkty. Ja akceptujem všetky názory a um, keď si vypočujem také argumenty, ako napríklad, že tu eh, stigmatizujeme alebo tu poškodzujeme stále väčší počet obezných osôb a že obezita nie je choroba. Chcem pripomenúť, že Svetová organizácia pre zdravie vyhlásila v roku 2001, že obezita je choroba. Čiže niektoré argumenty sú naozaj veľmi ťažko padné. Potom tretí bod potraviny, ktoré um, sú vyrábané pre osoby, ktoré trpia formami intolerancie, napríklad laktóza alebo lepok. Mali by mať tieto potraviny stabilný legislatívny rámec a nové nariadenie, o ktorom som pred chvíľou hovorila, by sa malo týkať aj e, informácií pre spotrebiteľa, čiže nálepky, etikety. Článok 36 stanovil, že sa jasne vyznačí prítomnosť alergénu. A špecificky by sa tam mohol uviesť aj lepok a laktóza. No a na záver potrebujeme stanoviť čo najbezpečnejší legislatívny rámec s presnými opatreniami pre e, tie cieľové časti populácie, ktoré sú často najzraniteľnejšie a nemali by sme len modifikovať ten zákon, ale mali by sme aplikovať existujúce texty. E, verejnosť by mala mať prístup k legislatívnym textom e, aj čo sa týka všeobecnej potravinovej legislatívy, ktorá je založená na princípoch transparentnosti a bezpečnosti. E, nemala som čas poďakovať všetkým. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí so mnou spolupracovali, teda výboru, sekretariátu, komisii, mojim tieňovým spravodajcom, ktorých som práve spomenula ďalej všetkým zástupcom jednotlivých priemyselných oblastí a takisto aj právnikom, lingvistom, ktorí strávili mnoho času nad tým, aby tento návrh bol koherentný a takisto chcem poďakovať svojmu asistent, asistentovi, pretože ma moja asistentka odviezla, odviedla veľkú prácu, za chvíľku sa na, za nejaký čas sa narodí bábetko, čiže naozaj zapojila do tejto práce. Ďakujem. Ďakujem pekne, začneme tenými spravodajcami a Máme tu ešte ďalší bod na programe, takže musíme byť pomerne stručne v tejto diskusii. E, tieňoví spravodajci budú mať 3 minúty, najprv má slovo Lajna, nech sa páči, 3 minúty im budú postačovať, hovorí. A mám 4 body, ktoré chcem povedať. V prvom rade všeobecný prístup, ktorý si osvojila Európska komisia, čiže zosúľadiť existujúcu legislatívu je dobrým prístupom. Myslím si, že je tie kontroly, ktoré musíme spraviť, je, že musíme si overiť, ktoré skupiny sú tak zraniteľné, tak citlivé, aby naozaj bolo vhodné, aby tu existoval špeciálny rámec, ktorý detálne bude upravovať zloženie ich jedla. Je zrejme, že to je jasné v prípade detí, je Jasné, že to je v prípade potravín pre lekárske účely a diskusia bude prebiehať najmä o tých nízkokalorických dietách, o tom, či by tieto mali byť zahrnuté do danej diskusie. Prebieha veľa diskusí o tých potravinách, ktoré v súčasnosti sú e, v rámcoch e, parlamentov jednotlivých členských štátov a ktoré ako súčasť tohoto dosúľadovania budú mimo. A e, pre mňa základná kontrola je, že nič sa nemusí meniť z pohľadu spotrebiteľa prípade, v prípade e, konkrétnych potravín, napríklad v prípade lepku, aké, potra- aké pravidlá budú, ktoré budú upravovať nízky objem lepku a ako budete sa môcť opra- musíte, budete musieť vlastne mať istotu, že tie potraviny sú v jednotlivých krajinách rovnaké, či už to je vo všeobecnom systéme alebo v konkrétnej legislatíve o potravinách. E, na druhej strane nemôžeme vyriešiť problém uhrádzania prostredníctvom eh, poistného systému v členských štátoch ani by sme nemali skúšať, aspoň nie teraz na európskej úrovni. Na margo témy eh, mliek pre, pre deti, pre, pre Batolatá, tak tu sa chcem spýtať, či tieto potraviny teraz budú spadať mimo um, tejto legislatívy, čo podľa mňa je dobrý prístup. Čo sa zmení ale z pohľadu spotrebiteľa? Ja nie som niekto, kto by chcel zakazovať tieto produkty, ak je niekto, kto ehm, za to chce zaplatiť, to platí pomerne veľa peňazí za produkty, ktoré kde e, sú iní, ktorí tvrdia, že deti od veku jedného roku už môžu piť normálne mlieko, tak ak nie sú intolerantné samozrejme, tak je to v poriadku. Čo sa stane, ak tieto produkty nebudú ďalej e, v legislatíve parlamentu? E, budú pokryté E, všeobecnou legislatívou alebo dôjde k nejakej zmene. Otázka je, aká je súčasná situácia. Všetky tieto um, mlieka sú povolené na trhu, alebo existujú rozdiely medzi členskými štátmi. Sú niektoré uh, pod dohľadom a sú niektoré v rámci všeobecnej legislatívy. Aká je tá súčasná situácia? Ako chceme zabezpečiť, aby tieto produkty boli naďalej dostupné? aby aj zostali aj nad rámec všeobecnej e, skupiny. Na, záver musíme zabezpečiť, aby táto, toto vedecké, vysokovedecké pole, aby ak dôjde k inovácii v týchto produktoch, aby tieto boli sprístupnené na trhoch a zároveň, čo sa týka ochrany rastlín a produktov v rámci ochrany rastlín, otázka je, čo už bol dosiahnuté a zároveň čo potrebujeme dohodnúť v rámci dodatočnej ochrany. Nerada by som teraz opätovne otvárala diskusiu ohľadom legislatívy pre ochranu rastlín v rámci tohoto rámca za predpokladu, že zabezpečíme čo najväčšiu miežnú mieru bezpečnosti pre maloletých, pre detí a pre pacientov, tak je to v poriadku, ale rada by som otvorila diskusiu o ochrane rastlín. Čiže aký je názor komisie a ako nájdeme v tomto smere nejakú zlatú strednú cestu. Linda McCaven, vy nahradzáte svojho bežného um, tieňového spravodajcu, ale Tatiana tu nemôže byť, dala mi poznámky. Nie som expertov, expertkou k tejto téme, ale pozorne som si vypočula stanovisko spravodajkyne. Môžem povedať, že podobne ako spravodajkyňa vítame návrh komisie a e, zároveň jeho ciele a hlavné smerovanie. Čo sa týka e, tých e, receptov pre deti, tak naša tieňová spravodajkynia chce, aby sme konali v oblasti pesticidov najmä v prípade potravín pre deti. Bohužiaľ, veľmi zlé je počuť pani poslankyňu. Takže kolegyňa sa obáva, o zmenu týchto pravidiel a zároveň prečo chce, chce požiadať komisiu o vysvetlenie, prečo by sa mali meniť pravidla ohľadom vývozu týchto produktov do tretich krajín. Chce, aby tam, bola rovnaké, aby tam boli rovnaké pravidlá pre vývoz, pre produkty, ktoré sa vyvážajú, ako platia pre pravidlá, ktoré sa používajú na vnútornom trhu. Chce rozšíriť, aby e, recepty pre, pre tieto deti boli rovnaké, tak aby vlastne sa používala jednotný, jednotná, aby sa používala jednotná formula, jednotný e, jednotná, recep, jednotná receptúra. Čiže ja som napríklad chcela kúpiť e, nejaké mlieko pre moju netier a zistila som, že sú tam úplne odlišné e, pokyny pre reklamu pri produktoch e, pre deti nad 6 mesiacov. Témy, ktoré mali byť regulované, mali by, byť, mali by spadať vlastne do tejto legislatívy, do tohoto naredenia a produkty pre špeciálne lekárske účely. Na to, to navrhujeme, aby zostalo v osobitnej kategórii. Podporujeme pozmeňujúce návrhy spravodajkyne, aby sa upravili a definovali podmienky v súčasnej legislatíve, aby zostal ten rozsah veľmi úzky a aby všetky sa spájali s konkrétnymi diagnózami. Ehm, ďalej informácie pre užívateľov, tam musia byť distribuované informácie pre lekárov. Tieto informácie mali byť len pre nich a nemali byť určené na reklamu pre pacientov. Ehm, Profesionálne zodpovední za materskú a e, starostlivosť a starostlivosť o novonarodencov, najmä e, také, takíto odborníci mali dostávať podobné informácie. Ďalej, čo sa týka e, produktov na chudnutie. Nemyslíme si, že tieto produkty majú mať vlastnú kategóriu, sú určené pre väčšiu časť populácie, ale v prípade mimoriadne nízkokalorických diet, ktoré sú predpísané pre ľudí s obezitou, tak tie by mali byť vyčlenené ako osobitný typ potravín v rámci tejto legislatívy a nemali by sme s nimi zaobchádzať ako s ostatnými potravinami na chodnutie. Ehm, ďalej súhlasíme so spravodajkyňou hadom bezlepkových potravín. Ehm, tam to by malo spadať do bežnej legislatívy o informovaní spotrebiteľov a podporujeme pozmenujúcie návrhy eh, spravodajkyňou hadom nanomateriálov. Rovnako kolegyňa podporuje aj úpravu spravodajkyne, aby každá kategória potravín mala samostatný zoznam do prípadných ingrediencií, ktoré, by mohlo byť, ktoré môžu byť pridávané. Čo sa týka ale um, zložení pre novonarodené deti, Myslíme si, že ak takáto látka sa ukázala, že je užitočná pre zdravie detí a získala pozitívne stanovisko od EFSI, malo by byť povinné uvádzať potom túto ingredienciu do všetkých zložení. Čiže nemali by sme tam mať nejakú diferenciáciu. Ak je niečo dobré pre deti, pre babetka, tak by to malo byť vlastne, e, mal by byť ten zoznam rozšírený. Nemali by to byť len tie drahšie produkty, ktoré majú e, väčšiu kvalitu ako ostatné. No a v neposlednom rade Áno, chceme navrhnúť vymazanie zoznamu e, tých opcionálnych e, zložení alebo látok, ingrediencií, e, ktoré majú byť v prípade výrobkov učených pre deti. Ďalšia je Julie, ďalšia, ďalšia tenová spravodajkynia Julie Garlin, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne aj pani spravodajkyni, ako ste mohli počuť, bolo to veľmi obsiahle, nebudem vás nudiť tým, s čím už súhlasím, len možno so pár tém, ktorých sa trochu možno obávam. Obávam sa o veľmi nízkokalorickú dietu. Ja som pôvodne zastávala názor, že tu boli zdravotné dôvody preto, aby sme to zachovali v rámci legislatívy, robila som o tom svoj výskum a tá vec, ktorá ma najviac zaujala, je to, že keď si vlastne spočítate náklady na obezitu v rámci všetkých našich iniciatív, e, čiže diabetes, srdcové ochorenia a, uvidíme, a vidíme, že to je tak veľmi rozšírený problém, robila som si tiež výskum, ktorý veľmi jasne indikoval, že títo ľudia neradi chodia k lekárovi. 8 alebo 9 krát viac je tam nižšia pravdepodobnosť, že by zašli za lekárom, než e, bežná populácia v rámci normálnej váhovej kategórie. A teda je trochu protirečivé hovoriť, že by mali dostávať len veľmi nízkokalorickú dietu, ktorú im bude môcť predpísať lekár. Uh, v mnohých prípadoch a nasvedčuje tomu aj mnohé príklady, že to naozaj funguje pre mnohých ľudí, ale nie úplne pre všetkých. Takže zdá sa, že by to bolo protirečivé, aby sme aby títo ľudia museli chodiť za lekárom. Ak výskum naznačuje, že to je niečo, čo pravdepodobne robiť nebudú, pokiaľ nemajú iné lekárske komplikácie. A bolo by rozhodne dobré, aby títo ľudia um, vlastne stratili váhu skôr ako sa, alebo shodili váhu skôr ako sa objavia ďalšie komplikácie. Uh, Podporujeme ale Estu ohľadom tém, ktoré týkali e, lepku, to som chcela povedať aj ja. Veľmi veľa sa bude týkať toho, aby sme dospeli k nejakému rozumnému záveru hľadom e, údajných zdravotných benefitov alebo zdravotných účinkov potravín, takže na to, by sme, na to sa teším a k tomu by sme sa mali dopracovať e, do veľkej miery e, sme, súhlasím, sme v rovnakom kontexte, ale mám podobnú otázku ohľadom témy pesticídov. To naozaj otvára úplne novú e, novú tému a nie som si celkom istá, či toto je práve ten, to miesto, kde by sme tak mali spraviť. Samozrejme, spotrebitelia by mali mať možnosť sa rozhodnúť, ale v súčasnosti je to veľmi obmedzené. Už teraz si môžu vybrať, či chcú brať, vykupovať organické, biologické alebo nie. A nebolo by vhodné, aby sme otvárali túto argumentačnú líniu ešte v prípade týchto produktov. Ďakujem pekne. Ďalší tieňovým spravodajcom som ja a budem hovoriť po švedsky, aby som ukázal rozdiel. Ďakujem. Ja si myslím, že ako aj na prvej schôdzi, tak aj tu e, vidíme, že sa dohodneme na tých hlavných témach, že môžeme dospieť k záveru. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu, čo povedal Linda McKeven. Tie pravidlá, ktoré dnes máme, ktoré platia pre dojčata a pre dojčenské mlieko, sú dobré a nepotrebujú reklamu. Mali by sme to však rozšíriť aj na mlieko pre e, deti alebo pre dojčata od 6 až 12 mesiacov. O tom sme už diskutovali. A myslím si, že vďaka tomu sa vyhneme niektorým pro, problémom, keby sme toto rozšírili e, na dojčata od 6 do 12 mesiacov. Esther de Langer spomenula aj inú otázku, hovorila o tom, čo e, sa, e, čo nazývame pokračovacím mliekom alebo mliekom na podporu rastu. Toto je absurdný koncept. Neviem, prečo by sme mali hovoriť o mlieku, ktoré podporuje rast. My by sme nemali e, používať tento tento názov, pretože ide o mlieko, krásne mlieko, ktoré obsahuje nejaké doplnené látky, čiže mali by sme nazývať veci pravým menom. Čo sa týka lepku, tu by mali platiť pravidlá, ktoré platia aj pre ostatné alergie, takže by sme mali stanoviť isté limity, e, mali by sme mať správnu úroveň kvality e, nálepiek alebo etiket aby tá osoba, ktorá trpí intoleranciou na glepok, neprekročila povedzme 20 mg denne. No a potom very low calorie diet, čiže tá nízkokalorická dieta. Ja si myslím, že toto by malo spadať do rámca mm, medicínskych produktov. Nemali by sme, to, nemali by sme vymýšľať nejakú novú formuláciu, pretože tu sú isté limity, ktoré sú naozaj veľmi nízke. Mali by sme znova zanalizovať to znenie, pozrieť si to znenie. Možno ide o, o potravinovú dietu, ktorá je obmedzená v čase. A potrebujeme istú kontrolu, keď sa používa táto potravinová dieta na nejaký dlhý čas. Pretože keď človek požíva nejakú potravinu veľmi často, môže sa vyskytnúť nejaký problém. Takisto by som chcel upozorniť na to, že napríklad e, moje deti si myslia, že to mlieko, ktoré sa dá kúpiť v krabici, je nechutné.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 Chcel by som poďakovať kolegyni a zablahoželať jej za tento návrh a takisto zablahoželať jej tú stratégiu. Som presvedčený, tak ako kolegyňa, že by sme mali byť veľmi citliví a pozorne sledovať tie osoby, ktoré trpia celiakiou pretože sú to špecifické potreby tejto kategórie pacientov Talianská asociácia celiatikov eh, ma upozornila na to, ako aj iné talianské podniky, že sa nemôže, že nemôžeme podporovať to riešenie, ktoré predkladá spravodajkyňa, eh, pretože nie je dostatočné, že tie normy, ktoré sa týkajú lepku, eh, sa budú používať v nariadení 2011 toto nariadenie riadi nálepky, alebo teda uh, riadi pravidlá, ktoré sa používajú na, na potraviny, na, na teda nálepky pre potraviny pre zdravú populáciu. Uh, ale uh, potraviny, ktoré sú bezlepkové, sú vyrobené pre potreby osôb, ktoré trpia celiakou. Uh, Kolegyňa už spomenula, že je potrebné ponechať si špecifickú európsku legislatívu pre hypokalorické diety, eh, pretože isté diety, ktoré nie sú pod lekárskou kontrolou, môžu znamenať nejaké nebezpečenstvo. Pretože tieto predstavujú, mm, títo ľudia predstavujú ohrozenú alebo zraniteľnú časť populáciu. Populácie Celikakia je uznanou chorobou a nie je to miera intolerancie. Je už dlho známe, že e, celiatická dieta je predpísaná lekárom, keď je zistená celiakie. My všetci poznáme, tie komplikácie môžu byť veľmi vážne, napríklad um, poškodenie čriev. Aj vtedy, keď sa v potravinovom výrobku vyskytujú malé stopy lepku. Ďakujem. Ďalší rečník, Krista Klas. Dve minúty. Dank, herr wir haben eine minute und ich will mich auch auf ein ganz Ďakujem, pán predseda. Mám jednu minútu. Ich einfach, äh... budem sa koncentrovať na <clears throat> takú tému, túto tému a myslím si osobne, že by sme nemali veci robiť zbytočne dvojnásobne. My veľmi dobre vieme, že čo všetko tam vlastne je. A chcela by som povedať, že musíme sa pozerať na to, že v podstate existujú také látky, ktoré nie je možné jednoducho stanoviť. A, a pokiaľ niečo nie je možné stanoviť, s tým mám problém, pretože teraz myslím naozaj, na to, že na, um, v nariadení v nadväznosti na pesticídy, tam sme hovorili o tých mimoriadne zraniteľných e, skupinách, to znamená o matkách, o deťoch, o nenarodených deťoch a tak ďalej. Toto musíme rešpektovať a akceptovať, pretože to sme naozaj s veľmi veľkým úsilím presadili a ja si naozaj myslím, že pokiaľ ide o tie dobré nariadenia, ktoré máme, že by sme mali v podstate dodržať istú úroveň, že by sme sa nemali toho jednoducho e, vzdávať. Pretože e, naozaj si myslím, že pokiaľ ide o pesticídy, tak by to mala byť nula. Sú samozrejme ešte aj rôzne um, látky, ktoré sa používajú na ochranu uh, pod, na ochranu rastlín, ale takisto samozrejme sú aj prírodné látky, ktoré sú toxické. Takže ja si naozaj myslím, že by sme mali v podstate brať do úvahy ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. To znamená, že by sme nemali všetko z Ázie dovážať, pokiaľ ide o, výživu pre deti. Ja si naozaj myslím, že hlavne pokiaľ ide o tieto mimoriadne citlivé, zraniteľné osoby, tam by sme naozaj na toto všetko mali myslieť. A práve preto by som chcela na to ešte raz upozorniť. Ďakujeme. Ďakujem, len veľmi stručne. My Taliani jeme veľa cestovín, chleba a pice. To sú produkty, ktoré obsahujú lepok a preto my, Taliani, sme citliví na túto problematiku. E, Celiakia je v Taliansku známa už nejaký čas. Je to skupina, pre ktorú sa vyrába dosť výrobkov, potravinových výrobkov a preto v Taliansku vznikli podniky, ktoré vyrábajú tieto vysoko kvalitné produkty. Ako už spomenul môj talianský kolega, celiatík musí byť na takej diete, e, ktorá vylučuje lepok po predpise lekára. Čiže je zaujímavé, že chceme znížiť e, úroveň kontroly pre takúto vážnu chorobu, pretože toto môže spôsobovať e, poškodeniu čriev a osteoporóze, ak teda celiatici neaplikujú prísne svoju um, dietu. Môže to viesť mnohým chorobám, ako napríklad alopecia, neplodnosť a iné. Čiže je to naozaj veľmi zraniteľná kategória a je veľmi vážne, že my chceme zrušiť procedúru notifikácie a presnú kontrolu potravín. Nariadím Claims toto nestanovuje, že my chceme znížiť úroveň kontroly pre veľmi zraniteľnú časť obyvateľstva. A okrem toho už tu vidíme isté um, narušenie. Ja som hovorila s istými ľuďmi, a ktorí povedali, keď eh, nie je lepok, cítim sa lepšie, ale to sa netýka celého obyvateľstva. To nie je pravda. Čiže nemôžeme znižovať úroveň kontroly nielen pre celiatikov, ale aj pre celú populáciu, pretože niektorí si myslia, že keď nebudú jesť lepok, sa budú cítiť lepšie, ale toto predsa nie je pravda. Ďakujem. A ďalší uh, rečník je takisto Talian. Ďakujem. Ja môžem len úplne súhlasiť s tým, čo povedala pani kolegyňa Kardini. Možno pani spravodajkyňa trocha zjednodušila túto otázku, pretože ona zviazala alebo previazala svoj návrh iba s ekonomickými dôvodmi a nemyslela na túto chorobu, pretože tieto osoby čelia vysokým rizikám. A chcem pripomenúť, kolegyne možno nemala dosť informácií, chcem pripomenúť to, že ten, kto žiada udržanie tohto nariadenia, pre celiatikov nie sú len podniky, ktoré vyrábajú tieto potravinové produkty, ale sú to európske um, spolky, asociácie, ktoré zastupujú týchto pacientov. A uh, Talianská asociácia celiatikov uh, zoskupuje asi 80 pacientov, ktorí trpia celiakiou. Čiže je to naozaj veľká väčšina pacientov, ktorí nás žiadajú, aby sme zaručili kvalitu týchto produktov, ale, za, mm, ale pritom si udržali toto nariadenie. Čiže oni nás o to žiadajú a keď ich nebudeme počúvať, tak urobíme veľkú chybu. Taliansko žiada rovnakú vec. My sme dali prílov k tomu dokumentu, pretože celiatikov je v Taliansku naozaj veľmi veľa. Viac ako v iných európskych krajinách. Títo pacienti majú právo na tieto výrobky e, vo veľkej miere zadarmo, čiže neplatia za ne. A ak vlastne e, my urobíme z týchto produktov niečo iné e, alebo dáme ich pod inú kategóriu, tak poškodíme týchto pacientov, týchto chorých, e, ktorí majú na niektoré produkty um, bezplatný nárok. Čiže chcem, aby si to spravodajkyňa premyslela, pretože spotrebitelia žiadajú, aby uh, sme ich vypočuli. Ďakujem. Ďalší uh, rečník Šaldemose. Ja by tak for... Eh, Ďakujem. Najprv by som chcela poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu, pretože tu máme dobrý základ na diskusiu. Myslím si, že je dôležité, aby sme zjednodušili a zlepšili eh, tie pravidlá a legislatívu. Ale ako povedala Esther de Lang, mali by sme sa zamerať na uh, finálneho spotrebiteľa. Sú to rodičia, ktorí nakupujú potraviny pre um, svoje dojčatá. A nemali by sme spôsobovať väčší zmetok a uviezť do zmetočného stavu spotrebiteľa. Potom by sa situácia zhoršila. Chcela by som teda toto počiarknúť, že by sme mali zjednodušiť pravidlá uvádzania na trh. A mali by sme byť striktnejší a mali by sme možno zajsť ďalej v našom nariadení. Takisto potrebujeme väčšiu expertízu a analýzu, o aké látky ide. Ja sa v tom ťažko orientujem a neviem už, aké sú tu výhody. Mali by sme zjednodušiť veci. Toto je môj osobný názor, pretože pre nás je ťažké povedať, čo je správne a čo nie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne e, na Margo všetkých talianských kolegov, ktorí hovorili o bezlepkovej téme. Chápem to tak, že základná otázka v Taliansku súvisí so skutočnosťou, že ako nahle e, v rámci tej, tohoto rámca vlastne určite, že bezlepkové e, produkty spadajú do kategórie, tak sa môžu uhrádzať cez poistenie. Ale moja otázka je, uhrádzanie alebo preplácanie, súhlasíte s tým, že to je téma, ktorá musí byť vyriešená na talianskej úrovni? Inými slovami, talianská vláda mala rozhodnúť, že aj ak teda bez lepkové produkty budú nad rámec e, tejto barnetovej, e, barnetového rámca, stále môžu byť uhradzané? E, môže o tom rozhodnúť talianská vláda? To je prvá otázka. A druhá otázka znie, ak sa nič nezmení pre konečného spotrebiteľa, ak bezlepkové alebo nízkolepkové budú mimo e, špeciálneho rámca a vo všeobecnom rámciach, potom aký bude problém? Otázka komisii. Myslím si, že v súčasnosti vo veľmi veľa členských štátoch ehm, nízkolepkové a bezlepkové produkty nie sú e, umožnené v rámci tohto rámca, ale v rámci všeobecnej legislatívy pre potraviny sú dostupné pre spotrebiteľov v dôsledku poriadku. Malo by teda zmysel, aby sme mali jeden rámec v Európskej únii a ponechali tému preplácania na členské štáty? Ďakujem pekne. E, to je zhoda v okolnosti presne to, čo sme chceli počerknúť aj pre komisiu. Je to špecifická otázka. Talianska sa týka preplácania je to problém súvisiaci s vašim návrhom alebo s našim návrhom, niečo, čo sme neočakávali, alebo to je len úspešná, úspešný lobbying, alebo môžeme očakávať iné problémy v iných krajinách. Máme tu, samozrejme, my máme veľa ľudí, ktorí sú alergicky na lepok, ale naša schéma v súčasnosti funguje a mali by sme to zlepšiť novou smernicou označovaní potravín. Takže týmito otázkami chcem dať slovo komisii a ešte, pardon, skôr Kony Hidegard, Kony eh, Masolik sa páči. Ďakujem. Hm, Ďakujem. Vážení kolegovia, chcela by som poďakovať za prácu spravodajkyne. Bolo všetko povedané, nebudem to opakovať. Ja by som chcela, len, by sme, len aby sme porozmýšľali nad tým, či by komisia nemohla um, podnetiť štáty k um, istému pedagogickému prístupu, pretože máme stále viac obezných detí, to percento skup stúpa. Um, deti jedia stále viac ranoliek, cukríkov a sladených nápojov. Čiže mali by sme vychovávať pediatrov, lekárov, ale aj pôrodné asistentky, ktoré by mohli asistovať ohrozenej populácii. A preto Európska komisia by mala podnetiť členské štáty, aby vychovávali e, takto svojich občanov. Napríklad, e, čo sa týka e, úmrtí na cestách, tak Európska únia má veľmi jasný prístup k členským štátom, aby znižovali toto, tento počet. Čiže mohli by sme sa obrátiť na komisiu. Teraz... Je to pán Bazil Matilakis, ktorý vystúpi za komisiu. Dobre, nech sa páči, máte slovo. Dobré ráno, dámy a páni. A chcem poďakovať za to, že ste mi dali slovo. Ďakujem pekne za to, že, sme, že ste určili tieto otázky komisii. Dovolte mi začať tým, že zablahoprajem pani Ríze za vynikajúci popis kontextu nášho návrhu a zároveň chcem zablahopriať aj teda jej, ale aj ostatným eh, kolegom, deňovým spravodajcom za správu, ktorú pripravili. V súčasnosti, teda povedať, že sme veľmi radi, že je tu takáto všeobecná dohoda s celkovým rámcom tohoto návrhu, najmä eh, tak, ako to súvisí s odstránením konceptu eh, dietetických potravín. Ehm, chcem len poznamenať, že existuje tu návrh na zachovanie e, potravín, ktoré sú určené pre chudnutie v rámci e, istého rámca, v rámci rozsahu pôsobnosti. Ehm, o tom sme už pomerne veľa počuli, veľa sme počuli o veľmi nízkokalorickej diete a rovnako sme počuli aj o potravinách určených na chudnutie. Myslím si, že vo všeobecnosti môžeme povedať toľko, že komisia počúva jednotlivé obavy a témy, ale sme presvedčení, že tieto obavy sú skôr spojené so spotrebou takýchto chudnúcich produktov, produktov učených na chudnutie, ktoré sú potravinovými náhradami eh, celodennej stravy, než len nejakými drobnými eh, jednohúbkami alebo nejakými sladkosťami, ktoré by mali iba nahradiť nejaké eh, potravinové doplnky. Takže v tomto smere komisia počúva Ďalej máme tu ďalší návrh, ktorý chceme zachovať v rámci tohto rozsahu bez lepkových produktov. Vypočuli sme si kolegov z Talianska, ktorí veľmi aktívne podporovali práve takéto vyriešenie. Chcem ubezpečiť parlament a najmä kolegov z Talianska, že tieto pravidlá pre diabetikov, pardon, pre celiatikov, ako ich predpokladáme, ne, nemajú sa zmeniť. Zost, budú to rovnaké a identické pravidla, ktoré budú zachovávané v rámci tých istých podmietok pre, um, pre to, aby tvrdenia bezlepkové a nízkolepkové mali spoločný štandard a tieto podmienky platiace pre celiakov teda budú všeobecne zjednotené. Môžeme teda všetkých ubezpečiť, že tieto pravidlá a zároveň schéma ochrany celiakov sa nebude nejakým spôsobom meniť na európskej úrovni, ako hovoril, eh, hovorila pani Lange. Nejakým spôsobom nechceme ovplyvňovať eh, vôľu členských štátov, aby aby opätovne obrátili charakter týchto produktov a to možno rovnakým spôsobom, ako to robia aj iné členské štáty, alebo ako sa môžu iné členské štáty rozhodovať, že budú preplácať iné typy potravín určené pre špeciálne lekárske účely. Ale strata toho základného konceptu diabetických potravín eh, nejakým spôsobom vlastne nemení nič ohľadom možností členských štátov, aby naďalej mohli preplácať tieto typy produktov. Čo sa týka pesticídov, ktoré to je téma, ktorá bola spomenutá. Všetkými spravodajcami a spoluspravodajcami rád by som reagoval na to, čo hovorila pani klas. Súhlasíme s tým, že pesticídy by nemali byť používané pri výrobe takýchto produktov. Ale tvrdenie, že použitie pesticídov je zakázané, myslím si, že to vám sa nepodarí dosiahnuť váš úmysel, pretože my potrebujeme vytýčiť nejaké limity, tieto limity, že limit 0,01 čiastočky na milión čiastočiek, ktorý v súčasnosti platí, je základná prahová hodnota, ktorá je obsiahnutá v nariadení 396 eh, roku 2005 o pesticídoch a treba povedať, že je naozaj nevyhnutný práve takýto rámec, pretože ten detekčný limit, limit, od ktorého vieme detekovať práve tieto látky, nám slúži na to, aby sme zabezpečili, že pesticídy, ktoré možno neboli použité, ale môžu byť prítomné práve kvôli akejsi kontaminácii pôdy z minulosti, povedzme, alebo z predchádzajúcej plodiny, ktorá tam bola v predchádzajúcom produkčnom období, že aby sme vedeli takéto pesticídy detekovať a aby sme takéto produkty vedeli prípadne zamietnúť. Takže, vážení poslanci, prosím, neodoberajte možnosť možnosť, aby sme mohli vytičovať takéto maximálne prahové hodnoty, pretože tým sa nám podarí, týmito limitmi sa nám podarí zabezpečiť lepšiu ochranu ako tvrdením, že pesticídy paušálne nemôžu byť používané. A zároveň sa trochu obávame ohľadom témy malých a stredných podnikov. Myslíme si, že ak tieto ustanovenia budú spadať do žiadostí, tak tu bude pomerne veľa rôznych úprav, rôznych usmernení. Ak by sme mali teraz prísť a schváliť nejaké usmernenia prostredníctvom implementačných aktov alebo prostredníctvom delegovaných aktov, ako sa zatiaľ navrhuje, myslím si, že takéto usmernenia by sa stali záväzným nástrojom. A toto je rozhodne, toto rozhodne nie je niečo, čo malí a strední podnikatelia vyžadujú. A teda áno, chceme im pomôcť, chceme sa pokúsiť a implementovať nariadenie, nové nariadenie, ale nie formou záväzného rozhodnutia. Ďalej si myslím, že čo sa týka mlieka pre rastúce deti. Otázka pani Lange bolo, že čo sa stane v prípade, že tieto produkty nebudú pokryté rozsahom pôsobnosti alebo nebudú pokryté špecifickými eh, ustanoveniami v rámci eh, tohoto legislatívneho dokumentu, tak eh, samozrejme budú spadať pod horizontálne pravidlá, pod všeobecnú legislatívu o potravinách, a e, zdravotné údaje alebo zdravotné tvrdenia. Nemyslím si, že niekto očakáva, že takéto e, údaje sa stratia. No a samozrejme budeme musieť predložiť e, zložku, ktorá bude odôvodňovať takéto zdravotné tvrdenie, tak aby odôvodnili práve toto svoje tvrdenie. Áno, to hovorí pán predseda, že my sa hovoríme o tej, o tej diskusii o tom názve Growing Up Milk Zástupca komisie hovorí, že áno, my si myslíme, že čo si čo odkazuje na rast, je už všeobecne uznané. My to už uznávame vlastne v naredení o zdravotných tvrdeniach, že to je tvrdenie. A teda musí to byť vlastne podložené a zároveň aj v niektorých iných členských štátoch um, sa využívajú možné iné názvy, ako napríklad mlieko pre batolata a tak ďalej. Ale poukázať na konkrétnu skupinu populácie a povedať, že tam máme nejaký zdravotný benefit, musíte odôvodniť, prečo práve tento produkt má daný dopad, prečo je prínosný. A čo sa týka toho, čo je na trhu, toho, čo komisia nás žiadala vlastne zapovať to čo, je, to, čo je na trhu. Z toho, ako to chápem ja, sú dva typy produktov. Jeden, ktorý sa veľmi blíži ehm, tejto vlastnej formule, formulácii, a zároveň vlastne to zloženie sa týka zloženia tukov, proteínov a ostatných komponentov, ktoré budú definované v porovnaní s krávským mliekom, ktoré sú v porovnaní s inými produktami, ktoré sú len posilnené vápnik, vápnikom alebo tam posilnený vápnik. Takže v, každej, v každom nariadení je dôležité zobrať do úvahy možnosť práve toto preskúmať a odôvodniť, alebo teda zistiť, ako, odôvodnený, ako, odôvodnená, e, toto, ako odôvodnené toto tvrdenie je. E, vypočuli sme si nejaké návrhy od pani McCaven ohľadom o toho už hovorila v pozadí pani Sarbu a síce, že by sme mali obmedziť reklamu ohľadom niektorých typy, typov zloženia a zároveň sa tu hovorilo o obmedzení pre reklamu na produkty určené pre deti od 6 do 12 mesiacov. To by som chcel povedať, že to sú témy, ktoré sú pokryté v špecifických smerniciach a práve preto to nie je čosi, čo by malo byť pokryté v rámci tohoto rámca, v rámci tohoto nariadenia. No a na záver, keďže musím ukončiť svoje vystúpenie, môžem každého ubezpečiť, že pravidlá pre vývoz sú v súčasnosti veľmi dobre vytýčené v rámci všeobecného právnej, v rámci všeobecnej právnej legislatívy. Články 11 a 12 odkazujú práve na krmivá a potraviny, ktoré sú vyvážané z, z spoločenstva. Sú to pravidlá, ktoré sa týkajú a ktoré mali byť uplatniteľné aj na vyvážené produkty pokiaľ teda tie dovážajúce krajiny nebudú vyžadovať nejaké iné nastavenie. No a v tomto prípade práve preto neradi by sme opakovali tieto koncepty ako koncept predbežného, predbežnej opatrnosti a tak ďalej, ktoré sú všetky vo všeobecnej legislatíve, ktorá bola schválená v roku 2002, pretože sme presvedčení, že takýmto spôsobom oslabíme všeobecnú legislatívu o potravinách a zároveň jej uplatniteľnosť na horizontálnej báze. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ale je tu veľmi jasne povedané, že ak je tu také ustanovenie, tak má precedens pred ostatnými ustanoveniami. Ak teda bude mať parlament takéto želanie, e, tak e, tým to bude jednoznačne upravené. No a teraz dám slovo pani spravodajky, pani Ríz, nech sa páči. Oui, merci, monsieur président. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne a budem sa snažiť e, odpovedať na jednotlivé poznámky, ale vidíme, že mnoho ľudí už odišlo. Hovorili sme o tých mliekach na podporu rastu. Ja som si udržala ten štatút, ktorý máme a podľa mňa to nezodpoveda nejakému, nejakej nutričnej potreby. Je to len tvrdenie, je to len claim. mnohé členské štáty k tomu položili otázky, ale čakáme na stanovisko FC. Ja nemám nič proti. Ak chcú mať uh, takúto zmienku, takéto tvrdenie, s tým nie je problém, ale neviem, ako to odpovedá špecifickým nutričným hodnotám. Uh, Pani Makavan hovorila o e, tých ďalších potravinových produktoch. Hovorili sme tu o pozmeňovací návrh 36 a reklama komisie na to odpovedá. Mne sa zdá, že v krajine e, mojej kolegyne je to veľmi dôležitá otázka. A súhlasím s jej argumentami, ale Mm, podľa mňa toto nie je špecifické miesto na to, aby sme rozptýlili obavy. Čo sa týka separovaného zoznamu, ja som odpovedala na to v pozmeňovacích návrhoch 54 a 56. Je to ten zoznam únie, ktorý sa má konsolidovať. A treba na to dohliadnúť. Podľa mňa by sme si mali zachovať špecifickosti a odpovedať e, na otázky jednotlivých častí populácií. Pani Girling, ja som naozaj veľmi otvorená mm, a načúvam názorom týchto obezných pacientov, pretože sú tu špecifické potraviny od 400 do 800 kalórií a potrebujú, títo pacienti potrebujú um, lekárskú kontrolu. Od krajiny k Ukrajine sa to líši. Napríklad v Británii dostanete tieto výrobky vo všetkých supermarketoch, v Holandsku je to inak. Uh, Čiže mám tu pozmeňovací návrh 32, kde by sa tieto potraviny mohli začleniť do potravín pre špecifické <coughs> účely alebo potreby a je to dobrý návrh. Pán Šíter, my sme sa uh, dohodli na všetkom, nie? Áno. Teraz otázka lepku pre uh, našich talianských kolegov. My sme nič nezanedbali, my si to uvedomujeme a takisto aj komisia. Pani Delang veľmi jasne poukázala na fakt, že tieto produkty v Taliansku prepláca poisťovňa. My by sme sa nemali však zamýšľať nad týmto. My chceme riešiť e, problémy týchto ľudí, Ehm, išlo tu aj o etikety. Chcem povedať kolegyni, že je tu procedúra notifikácie a naredenie z roku 2009 ehm, sa zameralo práve na etikety a nie na obsah. Čiže je to naredenie, ktoré sa týka len etiket. Ehm, uznáva sa, že tieto produkty prepláca talianská poisťovňa. Čiže Myslím si, že by ste mali urobiť túto prácu spolu s vašimi kolegami z talianského parlamentu, pretože sa to špecificky prepláca v Taliansku a v ostatných krajinách tiež, ak si to želajú, ale my tu v našej únii 27 štátov toto nemôžeme riešiť. Pesticídy, súhlasím so všetkým, čo bolo povedané. Najlepšie by bolo, keby sme spolupracovali na tom, ako by sme toto mohli na čo najambicioznejšie rozriešiť? Pani Delang hovorila, že my pracujeme pre spotrebiteľa. Viete, v, v potravinách pre deti alebo pre, pre dojčatá môže byť minimálny alebo zanedbateľný obsah pesticídov. Mm Hovorilo sa o tom aj v smernici 2006. E, tam boli jasné princípy, čiže e, potraviny pre dojčata, pokračovacie potraviny, e, bol tam zákaz pesticídov a nebude to po čo budeme opakovať niektoré veci podľa princípu better regulation by sme nemali opakovať veci, ale vidíme, že aj v legislatívnom texte o ovocných šťavách sa to opakuje. A pre zraniteľné časti populácie je to naozaj veľmi dôležité. A čo sa týka e, pani Kony, tak e, súhlasím s tým, čo povedala. My sme spolupracovali na obezite, mali sme bielu knihu, zelenú knihu, dokonca ja som vypracovala správu o obezite a životnom štýle v Európe. Čiže toto mm, sa dá vyriešiť horizontálnymi akciami. Máme tu mnoho výborov a mohli by to riešiť výbory pre kultúru a pre sociálne veci. Takže eh, áno, toto je veľký problém a odpovedáme na to veľmi špecifickým nástrojom. No a myslím, že to je všetko. Som veľmi rada, že sme mohli spolupracovať na tých pozmeňovacích návrhoch, ktoré budú, ktoré budú predložené a možno dospejeme k súhlasu už v prvom čítaní. Takže uvidíme, akým spôsobom sa nám to podarí. A pokiaľ ide o lehotu, 18. január o 12. do 12. A dovtedy ste mali predložiť e, pozmeňujúce návrhy. 29. Um, februára by sme mali o tom hlasovať. Takže ďakujem všetkým. Chcem vás ubezpečiť, že sa budeme snažiť vyriešiť všetky zostávajúce otázky v nadväznosti na Taliansko a Lepok. Môžete si byť celkom istí, že to spravíme. A teraz ešte máme jeden bod na programe. Vrátime sa späť k bodu 14 a to je správa správa komisie v nadväznosti na používanie účinky a adekvátnosť nariadenia o určitých fluorovaných skleníkových plynoch a o výsledkoch MOP 23 Montrealského protokolu. Pravdepodobne si pamätáte, že sme hlasovali vlastne o e, emisiách, ktoré sa netýkajú CO2. V podstate by to malo byť skôr riadené Montrealským protokolom ako Kyotským protokolom s Montrealským protokolom sme sa zaoberali už veľmi dávno a myslím si, že je to Philip Owen, ktorý bude hovoriť za komisiu o tejto otázke a je z generálneho direktorátu pre klímu. Veľmi dobre, ďakujem. Začnem. Ja som Bedet Garnon Schwarz a za chvíľočku dám Filipovi Ovenovi slovo. V prvom rade, dámy a páni, by som sa vám chcela poďakovať za to, že ste dali túto možnosť komisie prezentovať túto správu v nadväznosti na um, používanie účinky a adekvátnosť nariadenia o určitých fluorovaných skleníkových plynoch. To je tzv. Ehm, nariadenie o F plynoch. A samozrejme, že tu ide aj o posledné stretnutie zmluvných strán Montrealského protokolu. Komisia prijala túto správu 26. septembra 2011 ehm, a zhodnotila uplatňovanie e, tohto nariadenia a účinky a adekvátnosť nadväznosti na politiku týkajúcu sa F plynov v EÚ. E, zodpovedá sa so to článku 10 e, nariadenia o e, F plynoch. Zhodnotenie poukázalo na to, že toto nariadenie, ktoré bolo v 2006 prijaté, už vlastne e, prispelo k tomu, aby sme dosiahli kiotské ciele. Ale každopádne správa komisie počiarkuje aj isté nedostatky v nadväznosti na uplatňovanie a presadzovanie tohto nariadenia. Komisia preto podnikla akčné kroky e, voči členským štátom, e, pokiaľ ide o túto záležitosť. V nadväznosti na účinky politiky e, týkajúcej sa F-plynov analýza nám poukázala na to, že ak je to patrične aplikované, toto nariadenie spolu so smernicou o mobilných klimatických zariadeniach môže v podstate polovičku týchto emisí zlikvidovať do roku 2015. To znamená, že je to veľmi jasný trend, pokiaľ ide o rast týchto emisí. Mohlo by to stabilizovať emisie F plynov eh, na súčasnej úrovni v EÚ. A okrem toho, táto správa a si kladie otázku, že či je táto politika týkajúca sa F plynov dostatočná v nadväznosti e, e, na e, naše ciele do roku 2015. Snažíme sa znížiť emisie, ktoré nie sú emisiami CO2 o viac ako 70 E, v porovnaní s úrovňou, ktorú sme mali v roku 1990. Komisia okrem toho poukazuje na to, že e, mnohé oblasti sú také, kde v podstate e, F-plyny sa môžu nahradiť inými záležitosťami, inými látkami a nemá to negatívny dopad na životné prostredie. Komisia preto hovorí o revízii, s ktorou sa počíta pracovnom programe komisie na roku 2012. Konzultácie e, s verejnosťou už sa vykonali. Toto v podstate bude súčasťou hodnotenia dopadov v nadväznosti na náš budúci návrh. Nakoniec by som chcela počiarknúť, že komisia naďalej veľmi tvrdo pracuje na tom, aby dosiahla aj globálnu dohodu v rámci Montrealského protokolu, aby sa vlastne um, riešila táto otázka hydro um, uhlovodíkov a um, takýchto emisí plynov. Samozrejme, že uh, by som dala teraz slovo Filipovi, aby povedal um, niečo o posledných výsledkoch uh, stretnutia v nadväznosti na Montrealský protokol. Aby som vás uh, veľmi stručne informoval o poslednom zasadnutí v rámci Montrealského protokolu. Bolo to v posledný novembrový týždeň. Toto zasadnutie Eh, bolo zasadnutím, kde prevládali diskusie v nadväznosti na financovanie, to znamená, ide tam o príspevky donorských eh, zmluvných stráv, sú to členské štáty EÚ, Austrália, Kanada, eh, USA, Japonsko a tak ďalej. To znamená, že išlo tam hlavne v podstate o rozpočet na roky 2012 až 2014. Veľmi veľké očakávania sú tam zo strany rozvojových krajín a menšia schopnosť dávať veľmi veľa zo strany rozvinutých krajín v nadväznosti na patričnú situáciu. Bude to 450 miliónov dolárov, ktoré boli nakoniec odsúhlasené, ale bola to veľmi tvrdá diskusia. Samozrejme, že prebiehala aj diskusia v rámci rôznych politik. Ak si spomínate, severoamerické štáty a federálne štáty Mikronézie sa dohodli, že sa budú zaoberať týmito záležitostiami, pokiaľ ide o uhlovodiky. Samozrejme, že to boli veľmi tvrdé diskusie. E, pokračuje nedostatočná ochota zo strany rozvojových krajín diskutovať o týchto záležitostiach, hlavne e, zo strany Brazílie a Číny, ale aj India je veľmi proti tomu, aby sa diskutovalo o týchto záležitostiach aj v rámci Montrealského protokolu z právnych dôvodov aj z iných dôvodov a nové zmluvné správy, strany ako napríklad Kuwait, ktorý sa v podstate uh, pridal potom uh, k tým, ktorí nechceli diskutovať o týchto veciach. Takže v poslednom, na poslednom zasadnutí sa veľmi hovorilo práve o tom, že v podstate sa nechcú k tomuto pridať. Uh, bol tam aj istý úspech, pretože bola pripravená deklarácia zo strany indonéskych hostiteľov. Išlo o deklaráciu v radveznosti na alternatívne riešenia. Išlo v podstate o prechod na iné alternatívy. Indonézia sa snažila o to, aby to podpísali uh, zúčastnené strany. Bolo to asi 100 zmluvných stran, ktoré sa k tomu pridali, vrátanie EÚ a členských štátov EÚ. Nakoniec to bolo rozhodnutie v nadväznosti na eh, eh, technický panel. Išlo tam o štúdiu alternatív v nadväznosti na eh, uhlo, vodíky a, karbóny. A znovu tam bol obrovský odpor zo strany Číny. A EHF bude prediskutované znovu na budúci rok. A, Okrem toho tam padlo množstvo ďalších e, rozhodnutí. Bolo tam rozhodnutie napríklad e, v nadväznosti na e, brom. Metalbromid. Metalbromid? A dá sa povedať, že tu bola dosť veľký odpor zo strany USA, ale aj zo strany Austrálie a Nového Zélandu. Samozrejme, že sa snažíme o to, aby sme dostali ďalšie informácie v nadväznosti na používanie tohto metabromidu. Ide vlastne aj o kritické používanie, a hlavne zo strany USA. Tam boli isté obavy. My sme boli úspešní v tom, že sme vlastne znížili tie množstva, ktoré boli um, nominované. Uh, Išlo v podstate aj o mm, kozmický priemysel a my sme v podstate prijali rady zo strany technického panelu a mohli sme schváliť nakoniec ich odporúčania. Nakoniec e, je potrebné povedať, že pokiaľ ide o HF, e, budeme sa s týmto zaoberať hlavne pokiaľ ide o lode, pretože či vlastne ide o takéto emisie, keď sa vlastne loď e, niekde dostáva do prístavu. Je to otázka, ktorú vzniesli mnohé karibské ostrovy a aj ostrovy v Tichom oceáne. Predovšetkým bolo to za zasadnutie, dominovali mu otázky peňazí, ale našťastie sme sa venovali aj niektorým veľmi dôležitým otázkam. Bohužiaľ, pokiaľ ide o hydrofluorované záležitosti, tak tam toho nebolo veľmi veľa. Takže myslím si, že by som mohol teraz skončiť vlastne s touto kampaňou, aby ľudia nekupovali orechy, vlašské orechy s metalbromidom. Ak je to naozaj pravda, tak ich budeme pestovať bez metalbromidu. Odkiaľ pochádzajú vaše e, objednávky? Ak sú nakupované v USA, tak ešte stále ich môžu používať. Dokonca aj v prípade, ak, e, ak vyhrali pri rokovaniach o Montrealskom protokole. Čiže a bude to teda globálny zákaz na používanie metylbromidu alebo nie? Čo sa týka metylbromidu, tak my sme sa dohodli na dvoch veciach. V prvom rade, že vykonáme alebo uskutočníme štúdiu, ktorá má globálne posúdiť, na čo je metylbromid používaný v prípade kvarantínnych účelov. To je niečo, na čo, čo nereguluje Montrealský protokol, ale je to niečo, čo je rozhodne upravované v európskej legislatíve. Ďalej, čo sa týka kritického využívania, tak e, my sme schválili nižšie čísla než tie, ktoré boli žiadané sú najväčším spotrebiteľom eh, metilbromidu, najväčším spotrebiteľom metobromidu, pre kritické využitie je Austrália a, a USA. Ak teda nekupujete jahody eh, na Vianoce, tak pravdepodobne sa vám nič nestane. Z Kalifornie. A ešte Linda McKellen. Jedna otázka pre Filipa. Myslím si, eh, že si hovoril, že členské, severoamerické štáty e, navrhnú akési, akési phase-out, čiže postupné ukončenie. Čo si o tom myslí Európska únia o takomto postupnom ukončovaní? Ja by som len chcel poukázať na to, že toto je naozaj extrémne dôležitá, citlivá téma. Diskutujeme o tom e, vo veľmi obmedzenom počte, tvoj malo poslancov. Nie som z toho vôbec značený, pretože to bude mať obrovský dopad na klimatickú politiku a zároveň nám to dáva aj veľmi realistické odhad, veľmi realistickú informáciu o tom, aká je reálna klimatická politika niektorých e, rozvíjajúcich sa krajín, najmä Číny. Musíme si uvedomiť, že toto rozhodnutie nediskutovať o tejto téme nie je, nevyplýva z toho, že, to chcú, že o tom chcú diskutovať niekde inde. Oni o tom jednoducho nechcú diskutovať vôbec. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Môžete teraz odpovedať na tieto otázky a mám ešte aj jednu otázku. Máte teda odhad, kedy viete predložiť návrh v roku 2012, pretože komisia bude robiť veľmi veľa návrhov v roku 2012. Takže teším sa na tento, ale chcem sa len spýtať, či máte konkrétny harmonogram už teraz. Nuž, aby som zodpovedal na Lindy McEvans otázku, na otázku Lindy McEvans severoamerické štáty sú pripravené navrhnúť obdobie postupného ukončovania, využívania počas plenárnych stretnutí, keď sme to chceli dostať na program, tak ste mali možnosť vidieť, že Európska únia silne podporovala práve takéto konanie. Ehm, čiže chceli sme o tom diskutovať a zároveň sme chceli, aby tam bol principiálne tento proces postupného ukončovania. To je jednoznačne zapísané aj v zápisnici zo stretnutia. Čo sa týka čo sa týka nediskusie ako také, alebo nediskutovania ako takého, e, tak e, myslím si, že v realite sme mali možnosť vidieť trochu väčšiu flexibilitu zo strany Brazílie a Číny. Zdá sa, že sú viac otvorené tieto krajiny diskutovať o tom, ale India a India teda je mimoriadne veľmi ťažký partner na diskusiu o týchto bodoch, majú mimoriadne negatívny postoj k tomuto a týka, sú veľmi kritické voči všetkému, čo sa týka hydroflorovaných e, uhlíkov. A potom vidíme aj krajiny ako, uhl, ako Kuwait, ktoré sú akési pasci a preto je to naozaj veľmi e, ťažký boj. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme mali túto štúdiu, ktorá e, musí byť akceptovaná jednotlivými stranami, ktorá bude pripravená budúci rok a minimálne nám to vlastne umožní diskutovať ďalej a posúvať tú tému ďalej, ale naozaj to bude rozhodne veľmi náročné aby som zodpovedal ešte otázku pána predsedajúceho, kedy Európska únia niečo navrhne. Mm, ako už bolo spomenuté, je to v legislatívnom, legislatívnom programe na rok 2012 a naše načasovanie je plán niekedy zhruba na leto. Zhruba vtedy by to malo byť. Konkrétne predstavené. Ďakujem len pekne, hovorí pán predsedajúci. Tým ukončujeme posledný bod programu pre dnešný deň. Rád by som vám len pripomenul, že dnes ešte bude prebiehať e, workshop medzi 3. a 5. ohľadom darovania e, tkaní a buniek je to správa Jana Kodakis, bude sa to konať v tejto miestnosti medzi 3. a 5. máte španielské, anglické, nemecké a talianské tlmočenie. A, a ďalšie stretnutie bude až na budúci rok, všetkým želám šťastný nový rok, bude 24. januára od 9. do 12.30. A rovnako budeme mať aj nové konštitučné stretnutie. To bude pravdepodobne toho 23. Tým vám všetkým želám šťastné Vianoce a všetko dobré do nového roku.